Presidente. Buenas noches, colegas. Dobrý večer, milí kolegovia. Dobrý večer, pán komisár. Program rokovania najprv ide o vyhlásenia komisie, ide o riešenia potrebné na oživenie hospodárstva v členských štátoch Európskej únie, v strednej a východnej Európe. Dovolte mi, aby som slovo odovzdal e, pánu komisárovi, podpredsedovi e, komisie, pánu Almuniovi. Bol by som e, vďačný, keby ste sa v mene komisie vyjadrili. Ďakujem, pán predseda.